Ak dovolíte, začneme ďalšiu časť nášho zasadnutia. Vítam medzi nami pána ministra Petra Plavčana, slovenského ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Pre nás je, sú tieto témy veľmi zaujímavé, pán minister. A sú to veľmi relevantné otázky, ktoré budú preberané počas slovenského predsedníctva, a to je implementačná správa o rámcovom programe 7 a o horizonte 2020. A dôjde vlastne k eh, hodnoteniu uprostred implementácie a teda to sa týka aj toho rámcového programu, aj horizontu 2020 a okrem toho bude významnou témou aj vesmírna stratégia komisie. A tak sa budeme pripravovať aj na 9. rámcový program o pol druhá roka nás to čaká a určite musíme pripraviť aj konkrétny program na roky 2021 až 2027. Takže sme veľmi radi, že ste tu medzi nami, pán minister. Pán minister Peter Plavčan. A ak dovolíte, poprosili by sme vás o úvodné slovo. Nech sa páči. Yes. Michael, Michael, yes. Now yes. It's working. Working. Yeah. Thank you very much. Begin, Ďakujem za slovo a na začiatok dovolte, aby som poďakoval za pozvanie do Európskeho parlamentu. Je pre mňa veľkou cťou, že mám príležitosť uviezť pred vami program a priority slovenského predsedníctva Rady Európskej únie v oblasti vedy, výskumu a vesmíru. Som veľmi rád, že dnes budeme môcť diskutovať o ambíciách slovenského predsedníctva pri rozvíjaní spoločných európskych predstav a myšlienok a pri posilňovaní Európskej únie v týchto oblastiach. Slovenské predsedníctvo prichádza vo chvíli, keď Európska únia čelí viacerým výzvam. Slovensko počas pravého svojho predselenia vôbec chce priniesť novú energiu. Národný program slovenského predsedníctva Európskej rady odráža ambície zvýšiť životaschopnosť Európskej únie a obnoviť ob dôveru občanov v európsky projekt. Predsedníctvo preto vychádza z dvoch pilierov. Jednak je to pozitívna agenda a ako druhý dôležitý bod a pilier sú udržateľné riešenia. Presvedčený o tom, že Európa by mala venovať všetko úsilie projektom, ktoré naozaj prinášajú pre občanov veľký benefit aj pre ekonomiku podobne. Chceme sa počas predsedníctva zamerať na súčasné výzvy, ale aj na dlhodobé. Chceme byť predovšetkým čestným sprostredkovateľom a prinášať to najlepšie pre občanov aj z hľadiska strategických priorít. Keďže teraz je pre mňa ozaj jedinečnou príležitosťou eh, vyjadrovať sa v Slovenčine, aby ste spoznali náš krásny jazyk, prejdem teraz do svojho materinského jazyka, do Slovenčiny. V súľade s cieľmi národného programu je hlavnou ambíciou slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, športu a výskumu podpora a rozvoj talentu. Budúcnosť Európy závisí od jej obyvateľov. V dnešnej dynamickej spoločnosti je preto nevyhnutné upriamiť pozornosť na rozvoj ľudského potenciálu. Slovenské predsedníctvo je presvedčené, že práve podpora a rozvoj talentov sa odrazí vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnení sociálnej inklúzii spoločnosti, ako aj v osobnom rozvoji každého jednotlivca, či už jeho vedomosti, zručnosti, postojov a návykov. Talent je nepochybne aj hybnou silou pre vývoj, inovácie a ekonomický rast. Výskum a inovácie budú v nasledujúcich desaťročiach zohrávať kľúčovú úlohu v procese udržateľnosti vedúceho postavenia Európskej únie aj z pohľadu svetovej ekonomiky. Slovenská republika verí v silu myšlienok a potenciál dobrých nápadov nielen pre rast ekonomiky, ale aj pre rozvoj spoločnosti. Počas predsedníctva budeme hľadiť do budúcnosti a hľadať efektívne spôsoby, ako podporiť rozvoj výskumu a inovácií s dôrazom na mladú generáciu. Hlavnou témou v tejto oblasti počas slovenského predsedníctva budú opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie vedeckej kariéry a jej atraktivity a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Pozrieme sa najmä na to, ako môžeme spoločne zlepšiť podmienky a minimalizovať existujúce bariéry v snahe vybudovať atraktívny ekosystém, ktorý umožní mladým vedcom v Európskej únii naplno využívať svoj potenciál, šíriť a ďalej rozvíjať inovatívne myšlienky. K tejto téme bude slovenské predsedníctvo iniciovať prijatie záverov Rady, v rámci ktorých budeme akcentovať potrebu vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj novej generácie európskych výskumníkov, podporu mobility, definíciu efektívneho mixu opatrení na zatraktívnenie kariéry výskumníka a takisto aj zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu a otvorený prístup k vedeckým poznatkom a k vedeckému poznaniu ako takému Prílohou k záverom Rady bude tzv. Bratislavská deklarácia, ktorá bude manifestom mladých výskumníkov, na ktorého príprave sa spolupodieľa skupina excelentných mladých výskumníkov z celej Európskej únie, európski stakeholdery a asociácie, ktoré sa dlhodobo venujú mladým výskumníkom. Pri príprave tohto dokumentu Slovenské predsedníctvo spolupracuje tiež s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre výskum a inovácie. K príprave dokumentu sa už uskutočilo niekoľko stretnutí a podujatí. Dňa 18. marca v roku 2016 v Bruseli sa uskutočnil seminár organizovaný slovenským predsedníctvom za účasti zástupcov generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie a samozrejme aj mladých výskumníkov. Následne sa na stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii dňa 13. júna tohto roka uskutočnila konferencia pre mladých výskumníkov. Hlavnou témou diskusí boli práve bariéry, ktoré musia mladí výskumníci v Európskej únii čeliť, ako aj možnosti ich prekonávania. Výstupy z týchto stretnutí a konzultácií ako aj z diskusie počas neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť, ktoré sa uskutoční v budúcich dňoch eighteen 19. júla v Bratislave, budú podkladom pre spomínanú Bratislavskú deklaráciu a ktorá bude ako príloha k záverom rady predložená na prijatie na zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť čas výskum dňa nine novembra tu v Bruseli. Ďalšou prioritou bude téma rozvoja európskeho výskumného, vývojového a inovačného ekosystému inovatívnych a malých stredných podnikov, v rámci ktorej sa zameriame na možnosti zlepšenia rámcových podmienok pre výskumníkov Európskej únie. A to najmä z pohľadu startupov, rýchlo rastúcich inovatívnych malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky Startupy sú nepochybné úrodným prostredím pre šírenie inovácií a rozvoj výskumu. Naším cieľom je zadefinovať, ako vieme spoločne prekonať legislatívne a nelegislatívne prekážky, ktoré dnes tieto spoločnosti v Európskej únii majú. Na ambíciu slovenského predsedníctva v oblasti zlepšovania rámcových podmienok a ekosystému na podporu výskumných a inovatívnych subjektov je prepojená aj téma European Innovation Council, ktorá má za cieľ podporiť inovačné projekty zamerané na prelomové technológie, v ktorých by Európska únia mohla zohrávať úlohu globálneho lídra. Z jednou z ďalších priorít slovenského predsedníctva bude rozširovanie účasti v programe Horizont 2020. V tejto súvislosti máme ambíciu využiť príležitosť, ktorú poskytne ex post hodnotenie 7. rámcového programu a rovnako strednodobé hodnotenie programu Horizon 2020 s cieľom podporiť diskusiu o opatreniach slúžiacich na rozšírenie účasti v tomto programe pre nové členské štáty Európskej únie sme presvedčení, že súčasný rámcový program by mal naďalej napĺňať víziu šírenia excelentnosti vo výskume a inováciách naprieč všetkými regiónmi Európskej únie. Máme takisto za to, že v Európskej únii máme stále mnoho excelentných výskumných tímov, ktoré ešte nie sú zapojené v rámcovom programe Horizon 2020 a práve diskusiou o možnosti rozširovania by sme chceli poukázať na jedinečné príležitosti, ktoré tento rámcový program ponúka. Vesmír. Vesmír a s ním súvisiace služby, aplikácie a technológie nám pomôžu poskytnúť riešenia na mnoho súčasných, ale aj budúcich globálnych víziev. Vesmír sa stal pevnou súčasťou dominantného a svetového trhu rovnako, ako automobily, mobily, telefóny, internet, meteorológia a mnohé ďalšie je tak neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ako aj života všetkých obyvateľov Európskej únie. Uvedomujúci potenciál e, vesmírneho výskumu a podobne ako krajiny USA, Rusko či Čína neustále zvyšujú svoje investície do kozmických programov, Európa by takisto nemala poľaviť vo svojej ambícii byť lídrom v tomto odvetví. Máme za to, že Európska únia by mala venovať pozornosť rozvoju efektívnej vesmírnej politiky, kozmickému výskumu a vesmírnym programom snahy zapojiť vedúce svetové postavenie v strategických oblastiach, ako aj na vysoko konkurenčnom trhu v tejto súvislosti je nevyhnutné posilniť pripravenosť vedy, výskumu, infraštruktúry a priemyslu tak, aby bola Európska únia schopná vyvíjať a prevádzkovať konkurencieschopné vesmírne programy na globálnej úrovni. Slovenské predsedníctvo bude taktiež pokračovať v agende týkajúcej sa novej spolupráce v rámci európskych vesmírnych aktivít. Myslíme si, že pre Európsku úniu je dôležité, aby sa budovalo rovnocenné a konštruktívne partnerstvo medzi Európskou komisiou, Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi. Nepochybne sa vzťahy medzi jednotlivými partnermi neustále zlepšujú, je vidieť spolupráca a pokrok Napriek tomu sme presvedčení, že Európa potrebuje naďalej pokračovať v tomto dialógu, aby bolo možné vybudovať koherentnú, spoločnú a strategickú európsku vesmírnu politiku. Ďalšou z priorít slovenského predsedníctva bude podpora mladých vedcov Európskej únie v oblasti kozmického výskumu. Našou prioritou je podporovať propagáciu vesmírneho výskumu a výskumného povolania, ako aj súvisiacich povolaní v priemysle medzi mladou generáciou. Slovenské predsedníctvo má v úmysle nadviazať úzku spoluprácu s Európskou komisiou a s Európskou vesmírnou agentúrou v oblasti ďalšej fázy implementácie kozmických programov Copernicus a Galileo, ktoré majú potenciál otvoriť nové možnosti pre európskych operátorov, všeobecne priemysel či trh. Oba tieto programy si budú naďalej udržiavať rolu hnacej sily ekonomického rastu, nakoľko majú potenciál prínosu nových moderných služieb a rozvoja pre európske obyvateľstvo, priemysel a malé a stredné podniky. Slovenské predsedníctvo tiež nadviaže na holandské predsedníctvo v úzkej spolupráci s Európskou komisiou Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi Európskej únie pri príprave a implementácii spoločnej európskej vesmírnej stratégie. Priority v oblasti vedy, výskumu a vesmíru budeme môcť rozvíjať nielen počas zasadnutí na pôde Rady Európskej únie, ale aj počas zaužívaných a iniciatívnych podujatí na území Slovenskej republiky počas neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. a 19. júla v Bratislave, bude predbiehať diskusia k pripravovaným záverom Rady na tému opatrení na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji Taktiež budeme iniciovať diskusiu ministrov na tému rozvoja európskeho výskumného, vývojového a inovačného ekosystému, inovačných malých a stredných podnikov, v rámci ktorých sa zameriame na možnosti zlepšenia rámcových podmienok pre výskum v Európskej únii. Na ministerskej konferencii COST v septembri tohto roka budeme diskutovať o možnostiach ďalšieho posilňovania spolupráce vo vede a technike v rámci asociácie COST. V spolupráci s Európskou komisiou organizuje slovenské predsedníctvo odborné networkingové stretnutie informačným a komunikačným technológiám ICT Proposals Day 2016 Podujatie je určené širokej verejnosti ako informačné stretnutie pre žiadateľov o projekty s cieľom informovať, ako úspešne pripraviť návrhy projektov v rámci rámcových programov, ako napríklad and 2020. Podujatie zároveň ponúkne výnimočnú príležitosť na vybudovanie kvalitných partnerstiev pre predstaviteľov akademickej obce, subjektov pôsobiacich vo výskume a vývoji, priemysle, ako aj predstaviteľov malých a stredných podnikov. Počas medzinárodnej konferencie Plan 2016, ktorá sa bude konať na prelome novembra a decembra 2016, sa budeme venovať oblasti výskumu a inovácií s budovaním e, energetickej únie Konferencia je spojením historicky deviatej setplan konferencie organizovanej predsedníckymi štátmi Európskej únie a desiatej stredoeurópskej energetickej konferencie. Cieľom konferencie bude vytvoriť medzinárodnú platformu na diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky Európskej únie a politiky v oblasti výskumu a inovácií Počas konferencie bude tiež prebiehať matchmaking novým výzvam v oblasti energetiky. V rámci predsedníctva taktiež pripravujeme aj podujatie venované spoločenským a humanitným vedám, ktoré sú schopné poskytnúť odpoveď na súčasné globálne výzvy ako nezamestnanosť, ekonomický rast, zmeny spoločnosti, migrácia, xenofóbia a boj proti nej a podobne pripravujeme medzinárodnú konferenciu redistundializácia ekonomickej Európskej únie 2016, ktorá bude zameraná na oblasť nanotechnológií, biotechnológií, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Cieľom podujatia je zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky vo všeobecnosti a predovšetkým pri plnení agendy reindustrializácie Európy. Podpora pri budovaní kariéry výskumníka a kariérne poradenstvo pre mladých výskumníkov bude hlavnou témou medzinárodného workshopu Kariéra pomlčka výskumník. Predsednícka konferencia, ktorá sa uskutoční 23. novembra v Bruseli, bude mať za cieľ prediskutovať podporu excelentnosti vo vede a inováciách a rozširovanie účasti v programe Horizont 2020. Pri, twenty pri tejto príležitosti by som vás taktiež rád informoval, že zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť čas výskum pod vedením slovenského predsedníctva sa bude konať 29. novembra sixteen Ďakujem vám za pozornosť a Teším sa na spoluprácu s vami. Thank you very much. Uh, thank you very much, minister. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za váš úvodný prejav a za prezentovanie aktivít slovenského predsedníctva v oblasti výskumu, inovácií Horizont 2020. A teraz nasleduje diskusia v mene EPP kolega Pípa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister, za pôsobivý opis vašich cieľov počas slovenského predsedníctva rady. Mám iba dve otázky. Poprvé, výskum. Tu ste hovorili o e, hospodárskom výskume a o zapojení malých a stredných podnikov to, to je správny cieľ. Pýtam sa však, ako to vnímate vo vzťahu s Junckerovým fondom, s Fondom pre strategické investície. Je to nový fond pre rast. Sú tam prostriedky z e, výskumu, slúžia ako záruka. To už, e, s tým sa už počíta v rozpočte. Má to slúžiť práve na E, výskum v ekonomickej oblasti aj vo vzťahu s rizikovejšími projektami. E, vidíte v tom istý súvis? Máte nápady, ako možno využiť prostriedky z Junckerovho fondu? Sú už výsledky vo vašej krajine? E, v Nemecku ešte stále na výsledky čakáme. Takže ako to vnímate vy? Aj vo svetle eh, stredných, malých a stredných podnikov. Druhá otázka, vesmírny výskum, všetko to znie pekne. To všetko, čo ste spomenuli. Keď eh, teraz hovoríme o európskej vesmírnej politike, tak mi tam trochu chýbajú vízie. Akým smerom sa to konkrétne môže uberať? Máme Galileo, Možno, že máme aj Airbus a ďalšie veci, ale keď sa pozriete na túto politiku a chcete tam niečo e, spraviť, e, ako by ste to nasmerovali v nadchádzajúcom pol roku aj z technického hľadiska? A nové vesmírne stratégie, ehm, ako by sa dali do toho zapojiť regióny, malé a stredné podniky možno nejaké nápady, o ktorým by ste nám mohli povedať. Ďakujem pekne, kolega. Teraz poprosím pani Kristínu Libacku, aby sa ujala slova v mene SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, prosím vás, dajte si sluchatka. Pozorne som načúvala vašmu, vašim vyjadreniam, vašmu priamu a mám nejaké otázky. Ukazuje sa, že dnes predpoludním sme mali e, za stretnutie s komisárom, ktorý zodpoveda za oblasť inovácií a výskumu. A upriamila som jeho pozornosť na nasledujúcu skutočnosť a podobne chcem robiť aj e, pri vás. Ide o to, E, že je tu nerovnováha medzi e, občanmi EÚ, ktorí majú prospech z horizontu 2020 napríklad. A hlavne teda hovorím o vyváženosti voči východnej Európe. Neviem, či e, viete, aké sú dôvody tohto geografického problému, tejto nerovnováhy z hľadiska zemepisného. Ako sa budete pokúšať e, zabezpečiť rovnaký prístup pre výskumníkov e, zo všetkých krajín k prostriedkom v rámci horizontu 2020? Ďalej, aspekt mobility pre výskumníkov a vedcov. Myslím, že ten program samozrejme veľmi vítame a občania ho veľmi obľúbujú. Je to Erasmus+. Takže do akej miery bude k dispozícii priestor aj pre mladých výskumníkov v rámci programu Erasmus+. Vieme, že niektoré členské štáty zdaňujú granty e, z tohoto programu, čo vlastne stiažuje prístup k týmto prostriedkom. Čo urobí slovenské predstavenie, e, predsedníctvo Urobí Slovensko niečo s touto úrovňou poskytovaných grantov? Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Teraz poprosíme pána Tošenovského, aby sa ujal slova v mene skupiny EKR. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja vás tiež vítam na našom výbore ktorý sa špecializuje na priemysel a hlavne na vedu a výskum. A myslím si, že to, čo ste predstavili ako program slovenského predsedníctva, je pre nás veľmi zaujímavé. Zvlášť oceňujem to, že sa chcete venovať a väčšiu pozornosť venovať mladým, začínajúcim vedcom alebo celkovo e, sa sústredujete na mladých vedcov a u nás sa stretáme s, s veľkými problémami, keď ide o mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať vede a ako vlastne majú prístup k takým širším možnostiam. Ja osobne sa stretávam s určitou nechuťou využívať e, program Horizont 2020, pretože je tu obava z veľkej administratívnej náročnosti a z veľmi zložitých štruktúr Samozrejme, tento program hlavne využívajú veľké akademické spolky, ktoré už majú skúsenosti. A teda majú na čo nadviazať. Takže držím vám palce, aby sa vám podarilo trošku viac pootvoriť tieto dvere. Určite to naraz nebude nejaké prelomové, vieme, že to nie je jednoduché, ale v každom prípade veľmi pozitívne hodnotím a cením si vašu snahu že sa chcete sústrediť na mladých vedcov. Rovnako som veľmi rád, že vo svojom zameraní alebo portfóliu sa zmienujete aj o kozmickom výskume a aj o významných projektoch ako Koperniku a Galileo, ktoré sú z hľadiska finančného objemu a zdá e, najväčšie v rámci Európskej únie. A práve z hľadiska vašich priorít sa chcem spýtať, akú máte predstavu, ako viac otvoriť povedomie spoločnosti v podnikateľskej sfére eh, malých a stredných podnikov, keďže program Galileo vstupuje do života, eh, Kopernikus už je zavedený v živote, teda ako ho dostať hlbšie do podvedomia ľudí, aby tieto programy skutočne začali prinášať to, prečo sa také obrovské prostriedky investujú do týchto dvoch programov. Držím vám veľmi palce a určite budeme veľmi radi, nápomocní vašej snahe otvoriť vedu a výskum práve smerom k Európe. Som presvedčený totiž, že veda a výskum patria medzi nosné projekty, ktoré Európu spájajú a preto by sa Európa o ne mala spoločne starať. Prajem vám veľa úspechov v tomto polročnom boji, ktorý vás čaká. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Ak dovolíte, doplnil by som, pán minister, ešte niečo k tým otázkam, ktoré odozneli. Je to otázka, ktorá sa týka e, cloud computingu a výskumu. Dosť veľa očakávame od toho otvorenia. A ďalšia, druhá dôležitá téma by mohla byť európska inovačná rada. Je to nový návrh a práve aj pán komisár e, zodpovedný za túto oblasť e, prezentoval dnes pomerne zo široka túto tému. E, radi by sme sa dozvedeli viac o slovenskom stanovisku k tejto veci. Želá si ešte niekto z pléna vyjadriť sa? Pán Paul Rubik. Pardon, nevidel som vás predtým. Nech sa páči. Ehm, ja eh, sa osvojím, že som trošku neskôr prišiel, ale aj na eh, rozvojovom výbore sa prezentuje slovenské predsedníctvo a je zaujímavé vidieť, že Slovensko predsedníctvo má ťažiskové body, ktoré sú aj pre nás dôležité. Mňa by zaujímalo nasledovné, ako to vyzerá s Európskym technologickým inštitútom, ako to pôjde ďalej, aký harmonogram, aké ťažiska sa tu stanovia počas slovenského predsedníctva. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pani Anglika Niebler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem za neskôrší e, príchod. E, ja som mala skupinu návštevníkov. E, otázka na pána ministra v súvislosti s Galileom a pro programom Copernicus. Dostávajú sa teraz do operatívnej fázy majú sa vyvinúť konkrétne obchodné E, modely, čiže akési e, zhodnotenie, čo konkrétne plánujete, aké sú vaše úmysly, tak aby sa aj podniky nadchli pre e, systém Galileo a prešli teda z GPS na Galileo. Čo sa týka Kopernikusu, mm, ťah s tými údajmi z pozorovania sa v Európe veľa pracuje, ale e, málo kto vie, e, ako vlastne začal tento program Kopernikus. Možno, že e, zviditeľniť počas vášho predsedníctva viac v oblasti pozorovania Zeme aj Galilea. Tu by bolo asi lepšie Eh, by bolo dôležité lepšie poukázať na úspešnosť našich projektov. Eh, ďakujem veľmi pekne. Pani Virkonen, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Tiež som sa neskorila. Pardon, nepočula som celý prejav pána ministra, ale chcela by som pánovi ministrovi položiť nejaké otázky. Ako vieme, školstvo a Výskum to je nesmierne dôležité pre celú Európu a preto by som bola zvedavá na váš názor ohľadne školstva, vzdelávania a výskumu v Európe. Na čo sa sústrediť, čo je dobré v Európe a kde by sme mali viac úsilia vyvinúť. Ak sa chceme uistiť o tom, že budeme mať ozaj vysokú kvalitu vzdelania v Európe a že budeme úspešní a konkurencieschopní aj na medzinárodnom poli. Ďakujem pani kolegyňa za túto otázku. Vážený pán minister, naše kolo otázok e, sme uzavreli, takže poprosím vás o vás odpovede. A ak máte nejaké pripomienky, samozrejme, tak tiež nech sa páči. veľmi pekne poďakovať za otázky a v nich aj vložené odporúčania pre nasledujúce poloročné obdobie pretože v týchto otázoch zaznelo veľa podnetov odporúčaní, ktoré budeme môcť zohľadniť e, v našej práci počas slovenského predsedníctva. Pokúsim sa zhrnúť niektoré otázky ako do jednej odpovede. E, Ďakujem veľmi pekne za otázky, ktoré sa týkajú e, podpory inovatívnych malých stredných podnikov a zároveň aj Junckerovho plánu. E, v tejto súvislosti je potrebné povedať, že v Európskej únii je dnes množstvo úspešných inovatívnych spoločností, ktoré sa stali globálnymi lídrami alebo majú taký potenciál. A takéto príklady z členských štátov Európskej únie by sme chceli zviditeľniť počas nášho predsedníctva Dáme teda aj dostatok priestoru na to, aby sa členské štáty vyjadrili, aké rámcové podmienky na európskej a národnej úrovni sú dobré a naopak, ktoré, vy, ktoré vytvárajú prekážky pre rozvoj, ktoré by sme mohli spoločnými silami odstrániť aby sme tým vytvorili nejaké, nejaké vhodné výskumné inovačné ekosystémy v Európskej únii, ktoré sú vhodné na malé a stredné podnikanie. Samozrejme, že pokiaľ ide o o programy ako pani Libická, pokiaľ ide o programy Erasmus, Marie Curie Sklodovská, tak samozrejme, že tieto programy sú dôležité. Uvedomujem si, nakoľko pôsobím v tejto oblasti dlhé obdobie, že sú tam isté prekážky a problémy, ktoré je potrebné odstraňovať ktoré sa môžu týkať v niektorých prípadoch nízkej úspešnosti projektov, prípadne aj zvýšiť motiváciu výskumníkov, podieľať sa na administrácii týchto projektov. V tomto vidím v niektorých štátoch eh, veľké, väčšie problémy. A z tohto dôvodu si myslím, že takisto sa dá vytvoriť priestor. Eh, budeme mať eh, v priebehu novembra konferenciu RXS, ktorá ktorá, ktorá by mohla napomôcť tomu, aby sme si tam mohli vymeniť názory a riešiť aj tieto problémy, pretože domnievam sa, že naozaj je potrebné niektoré prekážky odstrániť a takisto utvoriť spoločne prostredie, ktoré umožní ako keby, s istým dôvo- ako keby vyššiu efektívnosť a zároveň aj lepšie nastavenie systému, ktorý sa týka aj proporcií úspešnosti medzi, povedzme, starými a novými členskými štátmi. Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týkala, ktorá sa týkala v oblasti vesmíru v rámci pracovnej Týka sa to pána Pepera aj pána Tošonovského, ktorí položili túto otázku. Veľmi pekne za ňu ďakujem. Tak v rámci pracovnej skupiny pre vesmír budeme mať aj prezentácie malých a stredných podnikov z oblasti vesmíru, ktorí pracujú s vesmírnymi dátami a, a takisto obrazom. Chceme ukázať politikom, diplomatom, európskym občanom, že program Kopernikus je ostatný 1-2 roky veľmi atraktívny a s novými satelitmi je pomaly v plnej fáze. Myslím si, že momentálne nastáva po tom roku a pol fáza, kedy je potrebné urobiť širokú popularitu tomuto programu a diseminovať poznanie o tomto programe. A toto by bola jedna z našich e, dôležitých agent, aby sa dostali tieto informácie široko medzi občanov a takisto aj podnikateľov a vôbec širokú verejnosť v rámci členských štátov Európskej únie. Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týkala ešte Európskeho výskumného cloudu. Ďakujem veľmi pekne za otázku, pán predsedajúci tak samozrejme, že dynamika vedy a výskumu, ako je známe celej ekonomiky, sa veľmi rýchlo mení a Európa by mala stať na čele týchto zmien. A samozrejme, že mal by byť urobený akýsi prechod na nový spôsob, ako uskutočňovať a podieľať sa na výskume a vede v 21. storočí. No a ten by mal byť založený aj na otvorenosti, spracovaní a hlavne rýchlom spracovaní veľkých objemov dát. Slovenské predsedníctvo si preto kladie za cieľ prispieť ďalšiemu rozvoju jednotného trhu, vrátanie jednotného digitálneho trhu a vlastne preto práve aj vítame stratégiu jednotného digitálneho trhu a preto budeme pokračovať v diskusii o rôznych iniciatívach digitálneho balíka, ktorý predstaveno koncom apríla, vrátanie Európskeho výskumného klaudu. Nakoniec e, takisto v novembri bude k dispozícii aj oznámenie komisie, s tým, že sme presvedčení, že prostredníctvom iniciatívy otvorenej vedy sme takisto schopní odstraňovať bariéry, ktoré, ktorým dnešná spoločnosť čelí. A myšlienka otvorenej vedy sa primárne týka odstraňovania vedomostných bariér a práve preto by sme sa mali zamerať aj na túto oblasť. To znamená, aby priniesla otvorená veda výskum, teda užitok pre výskum ako taký, ďalej pre širokú verejnosť vládne súkromného sektora a takisto aj upravila kvalitu výskumu. Tým by som odpovedal aj na otázku pani poslankyne Virkunenovej a tá sa týkala kvality vysokoškolského vzdelávania. Podľa môjho názoru prakticky vo všetkých zákonoch ktoré majú jednotlivé členské štáty a týkajú sa vysokoškolského vzdelávania, tak v prvých vetách sa píše, že vysokoškolské vzdelávanie by sa malo poskytovať na základe vedeckého bádania a výskumnej činnosti a domnievam sa, že práve aktivity, ktoré smerujú podporu výskumu a to aj na pôde vysokých škôl by malo smerovať k vyššej kvalite poskytovaného vzdelávania a samozrejme, aj keď to nie je možno úplne téma pre tento výbor, tak e, jednoznačne kvalitné vzdelávanie určite súvisí s poskytovaním kvalitného výskumu. A myslím si, že podpora kvalitného výskumu je jednou z priorít vôbec e, všetkých členských štátov Európskej únie a preto budeme podporovať všetky aktivity, ktoré smerujú k skvalitneniu výskumu a vôbec objemu výskumu, ktorý sa uskutočňuje v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. Uh, much, Ďakujem pekne, vážený pán minister, za vaše odpovede za to, čo ste povedali. Je dôležité, že sme mohli o tak dôležitých témach, takov je výskum a inovácie, vzdelávanie, hovoriť. A to hneď v úvode vášho predsedníctva. Želáme vám teda veľa úspechov, pretože váš úspech bude úspechom celej EÚ. Takže veľa šťastia do nadchádzajúceho pol roka a ďakujeme za to, že ste prišli do Európskeho parlamentu a stretli sa s našim výborom. Ďakujem. Thank you very much. Uh, uh, Vážení kolegovia, ideme na bod 13 nášho programu. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Ja úvodom poviem, Niekoľko slov, keďže som spravodajca tohto, pre tohto nariadenie. Poprvé, okrem 125 pozmenujúcich návrhov k môjmu návrhu, poslanci a poslankyne pres, predložili 763 e, návrhov, spolu 888 a návrhy sa, pozmenujúce návrhy sa týkajú hlavných, všetkých hlavných e, prvkov návrhu komisie, napríklad definície chráneného zákazníka a zásadné sociálne služby, to je dôležité, zloženie regiónov, e, e, dodávacie normy, plány pre naliehavé situácie a taktiež e, záväzky pre takéto plinárenské firmy a opäť tie opatrenia v naliehavých situáciách a taktiež sa v návrhoch opakuje to, čo navrhujeme ako, ako spravodajca, teda mať e, také koridory pre naliehavé dodávky plynu. A na záver ešte viaceré návrhy sa snažia posilniť úlohu opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a to pre zabezpečenie dodávok plynu. Mali by sme pustiť časomieru, aby som vystúpil čo najstručnejšie. Dúfam, že nemusím začať od začiatku. Takže také všeobecné pripomienky. A to je dôležité. Nariadenie sa zaoberá otázkami ochrany nás pri veľkých krízach. My poprvé veríme v vnútorný e, energetický trh a musíme využiť všetky trhové možnosti. Ale v prípade veľkých kríz potrebujeme byť schopní vyhodnotiť rizika, mať e, preventívne opatrenia, plány a taktiež plány pre naliehavé e, situácia. V krajnom prípade, ktorý e, dúfame nikdy nenastane, ale musíme byť pripravení, využijeme solidárne akcie. A bude to právna povinnosť, právne záväzné, ale iba v krajnom prípade. A pri solidarite je veľmi dôležité zadefinovať e, chránených zákazníkov. Nemyslím si, že to bude ťažké, ak si zoberieme, ako málo ich je. Malo by ich byť e, minimálne. Potom sa, dúfam, všetky členské krajiny aj na úrovni parlamentu dohodneme. Ale metódy kompenzácie nie sú tak jednoduché. O nich sa bude rozhodovať ťažšie. To bude prvý ťažký bod v našej práci spolupráci s tieňovými spravodajcami. Potom druhý bod, regióny. Ako by mali fungovať a ako by mali vyzerať to hodnotenie rizik, preventívne akcie a plány pre naliehavé situácie spolu s tými koridormi pre naliehavé dodávky. To by mohlo byť v budúcnosti obzvlášť dôležité a taktiež e, európske národné operácie budú zásadné. My sme v kontakte s jednotlivými subjektami. A ešte jeden posledný bod, ktorý by tiež mohol byť veľmi dôležitý, sa týka o, oznámenia o najdôležitejších zmluvách ex post pri medzivládnych dohodách alebo zmluvách. Tam by sme očakávali oznámenie vopred ex ante, ale to sa týka aj iného nariadenia, nie tohto. V tomto prípade je to oznámenie ex post o tých najdôležitejších zmluvách. Potom opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti. To by nám mohlo pomôcť v niektorých ťažkých situáciách. Pre mňa je to úplne jasné. Dúfam, že sa tam bude dať niečo také doplniť. Takže sa chcem poďakovať za vašu trpezlivosť. Teraz tieňoví spravodajcovia, najskôr za socialistov a demokratov, pani Griffin. Ďakujem pekne, vážení prítomní. Chcem sa vám srdečne poďakovať za spoluprácu Jaži pri tomto spise. Bezpečnosť dodávok plynu sa nedá dosiahnuť e, e, jednou členskou krajinou. Izolovanie musí byť celoeurópska spolupráca. Našim cieľom je E, posilniť e, tú časť, kde sa hovorí o udržateľnosti a v našich návrhoch zdôrazňujeme energetickú účinnosť a využívanie e, obnoviteľných zdrojov energie, znižiť závislosť od dodávok. Bude to mať dopad na dopyt a myslíme si, že treba mať na pamäti aj klimatické a environmentálne ciele. Chceme teda preventívne akčné plány aby sme znížili do, spotrebu plynu tým, že zvýšime energetickú účinnosť a infraštruktúru, aby mala e, e, reagovať iba na skutočné potreby. A komisiu chceme poprosiť, aby e, zhodnotila kvalitu dovážaného plynu, napríklad bridlicový plyn v Amerike a taktiež uhlíkovú stopu. Potom aj otázka bezpečnosti pri dodávkach. E, chceme e, zlepšiť regionálnu spoluprácu, tak aby sme mohli lepšie zareagovať na krízy. Môže sa, môžu sa narušiť dodávky a preto musíme mať celoeurópske normy, ktoré by platili pri potenciálnej krízi, kríze. Opatrenia musia prijať e, spoločné členské krajiny, musia mať plány pre naliehavé situácie, ale regionálne plány nenahradia tie národné, pretože tie budú naďalej akýmsi prvým krokom a nemalo by to brániť ani koordinácii, ak sa identifikuje veľké riziko. Vy navrhujete ďalšiu úroveň koordinácie vytvorením tých koridorov pre naliehavé dodávky a my vás podporujeme, ale treba objasniť, že tieto regióny by žiadnej členskej krajine nebranili v spolupráci s nečlenskou susedskou krajinou. Takže toľko. Ďakujem, Tereza, za tvoje vystúpenie. Teraz za EKR pán Česak. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja sa chcem poďakovať vám za to, že ste uviedli hlavné pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Je to dôležitá správa a musíme presadiť náš názor. Vieme, že návrh správy pokrýva mnohé dôležité aspekty bezpečnosti dodávok plynu a samotných dodávok a musíme to všetko vidieť v kontexte projektu Nord Stream 2. Ten sa využíva ako geopolitický nástroj aj do budúcnosti. A keď sa pozrieme na to, ako to naformuloval spravodajca, tak sa treba pozrieť aj na úlohu regiónov pri narušení dodávok eh, harmonizácii definícii ochranených e, spotrebiteľov, e, mechanizmu solidarity, tak aby sme mohli prekonať naliehavé situácie. Musíme sa taktiež pozrieť na dlhodobé obchodné zmluvy, ktoré podpísali jednotliví dodávateľia. Toto je prvé zasadnutie. A keď sa pozrieme na pôvodný dokument, tak eh, myslím, že môžem súhlasiť so spravodajcom a síce, že doteraz, eh, keď sa pozrieme na spoluprácu medzi členskými krajinami, tak je jasné, že to nie je dostatočné. Ja som predložil niekoľko návrhov a musíme posilniť spoluprácu medzi členskými krajinami tým, že sa vytvoria tie regióny, o ktorých hovoril samotný spravodajca. Máme eh, organizáciu ACER. Treba posilniť niektoré ustanovenia, ktoré sa eh, týkajú spätného toku. Musíme mať na pamäti aj naliehavé situácie a musíme sa pozrieť aj na eh, TSO a eh, elektrické podniky. Ako na nich vplývajú narušenia dodávok. Aj to by malo figurovať v správe. Čiže musia byť transparentnejšie zmluvy o dodávkach plynu Musíme si zanalizovať zmluvy medzi rôznymi dodávateľmi v, a tretími krajinami. Sú rôzne oblasti správy, na ktoré sa musíme ešte zamerať. Ešte sa k tomu dostaneme aj na nadchádzajúcich zasadnutiach nášho výboru. Takže sa chcem v tejto chvíli poďakovať spravodajcovi za to, že už oznámil datumy nadchádzajúcich schôdzí, máme v tom aspoň jasno. Je to dôležitá správa pre EÚ. Ďakujem pekne, pán Česák. A teraz za GUE pán Benito Ziluaga. Ďakujem za slovo. A mám tu za sebou, ako vidíte, tento VR, kde spomína plyn, ale chcem práve poukázať eh, na to, že ste načutli veľmi dôležitú tému. Chcel by som sa zmieniť o tom, ako tento text nakoniec prešiel určitými úpravami a dosiahol sa kompromis, ktorý je eh, veľmi dobre sformulovaný z hľadiska určitých obmedzení, vo vzťahu k tomu, čo sa dováža zo Spojených štátov. Totiž často e, z e, toho hľadiska, čo sa dováža, ako by sa nerešpektovali príslušné environmentálne e, záležitosti a princípy. Mám na mysli práve produkty frackingu, ktoré sa k nám dovážajú. A chcem poukázať taktiež na výstupy z, parížského, z parížskej konferencie o životnom prostredí. Prvnež by sme mali budovať nejakú novú infraštruktúru, by sme mali zohľadiť aj pokračujúci pokles dopytu v oblasti spotreby plynu. a okrem toho aj efektívnejšie využívanie plynu vďaka moderným technológiám. Ďakujem. thank you very much, colleague. Ďakujem pekne, vážený kolega, za vaše vystúpenie. Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadriť. Zdá sa, že nie. A preto... Ale predsa len pán Tamburáno. Ďakujem pekne, pán Buzek. Ďakujem za vašu snahu priblížiť jednotlivé stanoviska. Čo sa týka cezhraničných prepojení, tu by bolo dobré e, myslieť aj na Švajčiarsko. A predovšetkým nás udivuje, že nikto to nebol zohľadnené v rámci toho návrhu pokiaľ ide o ten reverse flow, to otočenie toku. To by mala byť vec, ktorá je tam bežná a defaultná. Bohužiaľ máme niektoré otázniky, nejasnosti, pokiaľ ide o nastavenie tých regiónov, pokiaľ ide o to, ako je to prerozdelené. E, riešením by mohla byť istá flexibilita, pokiaľ ide o dobrovoľné dohody medzi štátmi, ktoré by potom mohli vytvoriť, povedzme tak, isté nadradenie tých regiónov, tak ako je to uvedené v prílohe 1. Jedna vec, ktorá nás e, dosť e, znepokojuje, je skutočnosť, že my nechceme, aby táto úprava, ktorá je namierená na zabezpečenie bezpečnosti a na vyhnutie sa novým krízam, aby to nebol nejaký trojský koň pre vytváranie alebo tvorbu nových infraštruktúr. Vieme napríklad, že niektoré typy infraštruktúr e, sú dostatočne podužívané, tak povediať, ako sú regasifikátory a v Európe. A my nechceme, aby sa týmto spôsobom tvorili nové druhy infraštruktúry, tak ako nechceme, aby vznikali plynovody dodatočné, bez toho, aby boli najprv posúdené hodnotenia vplyvu, aby sa nepresúvali teda zdroje takýmto spôsobom, pokiaľ ide eh, takýto spôsob zabezpečovania dodávok na namiesto teda tých fosílnych palív. Takisto nás veľmi znepokojuje to je ten únik informácií, ktorý včera prenikol na verejnosť vďaka Greenpeace Germania, ktorý sa týka TTIP, TTIP a zdá sa, že prakticky celá parlamentá institucionálna práca vychádza na vnívoč podľa tohto úniku. A ja si myslím, že toto je vec, ktorú treba veľmi pozorne zohľadniť. A dve záverečné e, úvahy zo širšia. E, pokiaľ ide o diskurs o energetickej politike, treba si e, pripomenúť, že sú tu isté prírodné zákony a klimatické zákony, ktoré riadia prírodu aj z dlhodobého hľadiska. A my sa nemôžeme vyhnúť prírodným zákonom, ako nemôžeme e, respektíve môžeme to obísť, povedzme, keď gravitáciu môžeme prekonať tým, že ideme na lietadle, ale musíme skôr či neskôr pristať. A na to, aby bolo toto pristátie pomerne meké, tak treba sa nachystať e, tak, aby sme neboli nutení potom naozaj sa spoliať na fosilné paliva, aj pokiaľ ide o energetickú politiku. Musíme, na to, aby, e, musíme sa vyhnúť teda tým negatívnym javom. Ešte by som niečo povedal, ale už som išiel nad rámec e, vymedzeného času, takže ďakujem pekne. Uh, thank you very much, colleague, for your remarks. Next speaker. Ďakujem za tieto pripomienky, Sean Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujeme za dobrú prácu v tejto veci. Evidentné, že celá otázka bezpečnosti dodávok plynu je mimoriadne dôležitá. Samozrejme, plyn ako komodita sa dostala pod mikroskop z dôvodu e, veľmi vítanej dohody COP21. A my sme boli tiež zastúpení v rámci rokovaní. Samozrejme, plyn zároveň environmentálne najlepší fosílne palivo a bude nás prevádzať ešte dlhé roky. Je preto dôležité, aby sme sa ubezpečili, že budeme mať e, doda- bezpečnosť dodávok v Európe a treba uvažovať nad spôsobom, ako to dosiahnuť. Je dôležité samozrejme aj diverzifikovať naše dodávateľské trasy a to znamená aj využitie LNG. To je dôležité. A predovšetkým aj v mojej krajine, v Írsku, v dôsledku Brexitu sa ocitneme v mimoriadnej situácii, keď sme prevažne závislí na jednom interkonektore so Spojeným kráľovstvom. V tejto chvíli máme prepojenie s Corelfield, ale to za chvíľočku zmizne. Takže budeme úplne závislí na Spojenom kráľovstve. Takže LNG by sa stal dôležitým zdrojom, ako diverzifikovať dodávky. A nerozumiem všetkým týmto rečiam proti TTIP. TTIP nie je na rozdiel, nejaký rozdielný v porovnaní s inými dohodami obchodnými 28 členských štátov plus rada, plus parlament už dali zelenú pre rokovania o TTIP a myslím si, že by sme mali dovoliť ich pokračovanie skôr ako sa vyjadríme, či sme za alebo proti. Lebo v tejto chvíli nevieme, ako to bude. A to je skutočnosť. Takisto mám troška obavy ohľadom toho, že sa budeme príliš orientovať podľa informácií, ktoré preniknú na povrch a povedzme ďaká Greenpeace Germany, ale nemôžeme sa orientovať podľa takýchto takýchto správ. Myslím si, že to nie je vhodný spôsob, ako sa orientovať v spleti informácií pre nás ako volených zástupcov musíme ísť tými legitimnými cestami informácií, musíme sa zaoberať otázkou bezpečnosti dodávok pre Európu a musíme ísť na základe mandátu, ktorý máme. To je postup, ako máme ísť a ja vás podporujem v vašich názoroch a úsilí zabezpečiť bezpečné dodávky pre Európu. Ďakujem pekne, pán kolega. Chce ešte niekto vystúpiť? Nie, nevidím nikoho. Poprosil by som preto najspolahlivejšieho zástupcu Európskej komisie eh, v poslednej dobe, možno ešte nie všeobecne, pána Stefana Mozela z Generáliteľstva pre energetiku vedúceho útvaru, aby prezentoval stanovisko komisie. Ďakujem pekne, že ste prišli na výbor. Ďakujem pekne, pán Buzek, za tieto milé slova, za to, že ste nás pozvali na túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne aj steným poslankyňom a poslancom za túto rozpravu a za to, že ste umožnili kontakt už pri predchádzajúcich príležitostiach. Toto je jedna z prvých dosiahnutých vecí a cieľov v rámci energetickej únie, ktorá sa nielenže snaží zlepšiť eh, bezpečnosť energetickú, ale sleduje aj niektoré iné ciele, hlavne je to modulácia dopytu, energetickú efektívnosť a udržateľnosť z pohľadu klímy, je tu veľký úspech e, konferencie COP21. V tomto kontexte vzniká otázka, akú úlohu má plniť plyn. Podľa nás plyn bude mať veľký príspevok. Bude musieť e, nás prevázať na, v rámci toho prechodu k obnoviteľným zdrojom. Treba zlepšiť aj energetickú efektívnosť, ale zlepšenia na tomto poli nedokážu e, vykompenzovať zníženie domácej výroby a preto dovoz podľa nás, podľa nášho odhadu zostane na stabilnej úrovni pomerne dlho, preto sa musíme ubezpečiť, že infraštruktúra a všetky opatrenia, ktoré v rámci únie príjmame, budú schopné naplniť očakávané ciele. Mali by sme sa vyhnúť, tak ako vraveli viacerí poslanci, zbytočnej tvorby, zbytočnej tvorbe infraštruktúry, aby tu neboli nejaké uviaznuté aktíva, tak povediať, nevyužívané. Nemali by sme nad rámec absolútneho neminutného minima stávať novú infraštruktúru a mali by sme skôr ísť cestou prepájania, tak aby sme zabezpečili prístup každému členskému štátu k viacerým zdrojom plynu, tak aby sa dokázali dostatočne ubezpečiť v situácii akýchkoľvek prerušení dodávok, ktoré môžu vzniknúť. No a samozrejme v takomto kontexte by sme sa mali vyhnúť akémukoľvek lokínu z pohľadu uhlíka, čiže mali by sme takýto minimalistický prístup k novým, e, novej infraštruktúre a lepšie prepojiť tú existujúcu, to sa nám podarí Istotne musíme urobiť pomerne veľký krok vpred e, smerom k zlepšeniu bezpečnosti dodávok zemného plynu. My sme už e, načrtli a pán Buzek na začiatku e, zosumarizoval tie hlavné prvky. Ja, ja to teraz hrniem. Opäť regionálna spolupráca. Sme veľmi spokojní s prístupom Európskeho parlamentu, ktorý si zvolil v tejto veci. Koridory pre núdzové dodávky, tie boli doplnené ako dodatočná vec, ktorá zlepšuje analýzu už vopred. ENSO, tieto regulačné, teda ten regulačný orgán môže zohrať veľmi dôležitú úlohu tým, že zhrňa všetku expertízu a know-how. Je to taký faktor vstupu, ktorý môžu potom členské štáty ďalej používať v rámci svojich hodnotení rizika a pri vypracovávaní plánov rozvoja. Istotne budú tam musieť byť národné prvky elementy ako významný príspevok i členských štátov a ich zvrchovanosti, ale potom treba zabezpečiť skutočnú spoluprácu a skutočnú diskusiu na národnej úrovni, kde je mandát dohodnúť sa na, to, na tých opatreniach, ktoré sa nemajú negatívne navzájom ovplyvňovať a takisto sa dohodnúť na cezhraničných opatreniach. To podľa nás je najdôležitejšie. Zachovať skutočnú, zmysluplnú spoluprácu na regionálnej úrovni. Solidarita, tak ako počiarkol pán Buzek na začiatku, zostáva krajným opatrením. To je vec, ktorá je takou symbolickou reflexiou a symbolickou úvahou nad skutočnou energetickou úniou ako mechanizmus zabezpečenia. Preto sa musíme ubezpečiť, že praktické aspekty budú realizovateľné. Máme v septembri zasadnutie skupiny, koordinačnej skupiny pre otázky zemného plynu. Spolu so zainteresovanými stranami sa na to pozrú a budú sa zaoberať aj prvkami, ktoré musia byť doriešené a ktoré by mohli potom neskôr vstúpiť do legislatívneho nejakého návrhu alebo do usmernenia zo strany komisie. Pokiaľ o transparentnosť zmluv, tam sme sa snažili nastoliť rovnováhu medzi tým, čo je skutočne nevyhnutné z pohľadu upstream toku pre členské štáty, pokiaľ ide o možné obmedzenia toku plynu, pričom administratívnu záťaž sa snažíme udržať na minime. Je to prístup charakterizovaný, teda ex post prístup, ktorý bude plniť aj istú funkciu odrádzaciu, A tieto obmedzujúce doložky budú už od začiatku v budúcnosti vypadávať. Energetická komunita, spoločenstvo energetické, to je veľmi dôležité predlženie alebo rozšírenie našej snahy zlepšiť bezpečnosť dodávok. Musíme pracovať tak na Západnom Balkáne, takisto Moldavsku. A to je kvôli zájomnému prospechu my môžeme mať prospech aj z tých aktív, ktoré má energetické spoločenstvo a môžeme eh, sa deliť o tie zdroje, môžeme zoskupovať tie náklady, robiť taký pooling a tým pádom zlepším aj celkovú, bez, celkovú bezpečnosť dodávok. Samozrejme je ďalej viacero prvkov, ktoré počiarkli členovia, hlavne pokiaľ ide o chránených zákazníkov alebo chránené skupiny zákazníkov. a udržateľnosť, tak aby sme sa vyhli tomu, že, budú, že bude dochádzať k negatívnym javom, k únikom plynom. To bolo spomenuté v rámci časti, ktorá sa venovala skladovaniu zemného plynu. Musíme úzko spolupracovať s regulačnými orgánmi po celom svete, ale samozrejme to nás bude sprevádzať v našej snahe, v našej práci a budeme sa musieť tomu venovať aj na iných fórach. Ja ďakujem veľmi pekne za to, že sme mali možnosť prísť a prezentovať naše veci a želám príjemné leto. Ďakujem pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, najskôr sa chcem poďakovať za skvelú spoluprácu. Myslím, že sa veľmi jednoducho pochopíme. Mohli by sme v niektorých bodoch nesúhlasiť, ale to najdôležitejšie je, že veľmi otvoreným spôsobom o týchto veciach Eh, diskutujeme. Takže ďakujem veľmi pekne. To, čo si ty povedala, Tereza, že koridory pre núdzové dodávky by mohli byť odpovedou na niektoré pochybnosti alebo otázky v rámci spolupráce medzi regiónmi. Takisto je to odpoveď na adresu kolegu Tamburána, ktorý sa dožadoval flexibility. Ak doplníte, ak to dáte ako doplnok, ak to nebude ako hlavné riešenie, ak tam dáte tie koridory pre núdzové dodávky k regiónom, tak to bude istý prvok pružnosti. Bude to identifikované, tak ako zaznelo, európskymi národnými preprav, prepravcami, prepravnými spoločnosťami pre zemný plyn a bude to akceptované takisto komisiou. A ENCO G je pripravený na takéto kroky. Sú teda pripravení dať nám podporu. Oni zastupujú 28 členských štátov. 28 členských štátov, a teda tých prevádzkovateľov týchto sietí, je pripravený spolupracovať. A identifikovať samozrejme nie ešte postaviť, lebo to trvá čas. Každopádne aspoň identifikovať a označiť tie koridory pre núdzové dodávky. Samozrejme máme isté problémy, ako to povedal Sean, pretože jeden z našich regiónov by mohol tak povedať zmiznúť. Nie je to formálna žiadosť zatiaľ zo strany britskej vlády. To znamená, že ten región ešte stále patrí k nám, ale bez Spojeného kráľovstva si budeme musieť túto otázku v budúcnosti zodpovedať. A vy ste teda po, počiarkli veľmi dôležitú otázku. Napríklad je tam e, vec, ktorú spomenul pán Česak. Či všetky zmluvy treba ohlásiť. Sú tisícky takýchto zmluv v rámci Európskej únie. Niektoré z nich nie sú tak podstatné z pohľadu bezpečnosti dodávok. Povedzme teda, že tie najdôležitejšie zmluvy z pohľadu bezpečnosti dodávok plynu do Európskej únie pre členské štáty a do tých jednotlivých regiónov alebo oblastí, to je dôležité. Nie je zbytočne do takýchto potrebností, že tam môže vzniknúť istá nezhoda. Ináč je všetko ešte pred nami a ja by som vám odporúčil, aby ste sa hlboko zamysleli nad bezpečnosťou dodávok zemného plynu v nadchádzajúcich týždňoch počas toho relaxovať, toho oddychu a budete vidieť, že môžete použiť zemný plyn kdekoľvek si to budete želať po celej Európskej únie. Únii. To je všetko. Ďakujem pekne za spoluprácu. Bude to dôležitá správa, správa, na ktorú sa budú môcť spolahnúť aj naši spotrebitelia. To je najdôležitejšie, ale aj samotné energetické spoločnosti, pretože bez sektora energetiky nezmôžeme nič. Vždy treba mať na pamäti sektor energetiky alebo odvetvie energetiky, keď chceme myslieť na spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, za skvelú diskusiu. Naozaj dúfam, že na konci augusta a na začiatku septembra sa zase pustíme do práce. Teraz bod 14 v neposlednom rade to vyriešime ešte pred prázdninami. To je vlastne, ja neviem, posledný bodom bude e, rôzne, bod rôzne. nákladové efektívne emisie, efektívne zniženie emisie a investície do nízkouhlíkových technológií. Federik Federley je spravodajcom. V zmysle pravidla 54 e, posilnená spolupráca a zdieľané kompetencie, pokiaľ ide o fondy a únik uhlíka, 780 pozmeňujúcich návrhov, 47 predkladal samotný spravodajca. Vieme teda veľmi dobre, že pokiaľ ide o ITRE, napriek tomu, že nie sme gestorským výborom, táto téma je mimoriadne dôležitá. Takže aj naša diskusia môže byť veľmi dôležitá z pohľadu konkurencieschopnosti nášho odvetvia a takisto aj z pohľadu plnenia klimatických cieľov. Pán kolega spravodajca Frederik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V práci na tej silnej agende sme radi, že sa môžeme oprieť o silnú pozíciu ITRE vďaka práci odvedenej predsedom Buzekom Teraz, pokiaľ ide o časti ETS, tak e, naše postavenie sa schádza z Envy, to je dobré. A tam správa Envy kladla najväčší dôraz. Samozrejme, poskytneme stanoviska ku všetkým častiam tejto schémy alebo ETS. Najskôr v rámci procesu prebehla rozpráva na výbore ITRE, 780 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených zo strany kolegy a kolegov snemovni. A ja naznačím, kam smerujú, čo sa už črtá z tých, či to nejaké také skupiny, alebo tam, kde máme vzdielané kompetencie nákladov efektívne zniženie emisí, e, nízkouhlíkové technológie, energetický trh a potom odrazenie sa od tých dohodnutých cieľov v rámci COP21. Pokiaľ ide o únik uhlíka, tak tam máme návrhy, ktoré sa týkajú tzv. zacieleného prístupu, ako som ja navrhoval v mojej správe, a takisto je tam návrhy, sú tam návrhy, ktoré idú smerom k binárnemu zoznamu, ako hovorila komisia. Uvidíme, ako to dopadne, ale tak ja ako spravodajca, ale aj, ako aj tieňovi, pracujú na tom, aby sme zabezpečili väčšinu na úrovni výboru ITRE. To znamená, že všetci budeme musieť e, urobiť kompromis nakoniec. Pokiaľ ide o častejšie úpravy vychádzajúce z údajov o ťažbe alebo produkcii, tam je, zdá sa, veľká podpora členov z jednotlivých skupín. Pokiaľ ide o benchmark alebo referenčnú hodnotu, tak tam je veľký rozdiel. Pozme si návrh. Jedna skupina e, požaduje nové, nový zber alebo kompletný zber dát a potom je tam prístup, tak ako komisia navrhuje, taký paušálny zber keď budete, pôjdeme cestou plnohodnotného zberu dát, tak možno postrestáme takých, ktorí sa skôr tak povedať pohnú, ktorí budú tí prví medzi investujúcimi a ktorí potom narazia tak povedať na technické hranice toho, čo sa dá vôbec ešte realizovať alebo čo sa dá dosiahnuť s tými emisiami. Pričom by sme mohli byť skôr naklonení k tým, ktorí sa ešte nerozhodli takto investovať čo je v ich technických možnostiach. Zrejme skončíme niekde na polceste kompromis medzi týmito dvoma polmi. Pokiaľ nepriame nákladovú kompozíciu, e, kompenzáciu, tak tam sú pozmienujúce návrhy všetkými smermi. Sú tu poslanci, ktorí žiadajú dobrovoľnú kompenzáciu, sú tu takí, ktorí nechcú žiadne odškodenie alebo kompenzáciu, potom je tu povinná kompenzácia požadovaná v zmysle deklarovaných pravidel a potom je, tu sú tu takí, ktorí sa dožadujú nastavenia odškodnenia alebo kompenzácie na európskej úrovni. To bude náročné ehm, dotiahnuť, ale určite to spravíme. Na to, aby sme našli kompromis, ktorý bude viesť tomu, že nebudeme aktivovať ten korečný faktor, to bude tiež veľká výzva. No, ale počul som od všetkých kolegov tieňových, že to je jeden z ich hlavných cieľov. Ubezpečiť sa, že tí, ktorí budú mať tie povolenky zadarmo, že tých aj dostanú a že nie až do úrovne 20 bude nakoniec odňatých e, z dôvodu platnosti korečného faktora. Poháňanie inovácií v rámci odvetvia som rád, že vidím, že viaceré skupiny súhlasia s tým, že potrebujeme silnejší a teda silnejší inovačný fond, tak aby bol silným nástrojom, ktorý pomôže robiť ten scale-up takýchto nízkonákladových, nízkouhlíkových technológií Otázka, ako to rieši, či z tých e, voľných povoleniek, alebo či z tých e, podielov, ktoré sú vydražené. Videli sme, že pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, tak je tam veľká diskusia ohľadom toho, ako podporovať tie, tie fondy, či by sme mali e, zobrať tie povolenky z tých, tých fondov, či ich financovať e, z toho podielu tých, tých povoleniek zadarmo, alebo či ísť cestou tých dražieb pokiaľ ide o prechodné alokovanie pre energetický sektor v krajinách s nižším príjmom, som rád, že vidím, že väčšina členov, poslancov sa uberá smerom transparentnosti a chce sa ubezpečiť, že to bude v súlade s klimatickými cieľmi, dlhodobými cieľmi EÚ. Je aj viacero pozmeňujúcich návrhov, ktorí idú opačným smerom. Pokiaľ ide o používanie týchto peniazí, prostriedkov, fondov, to bude nevyhnutné rozhodnúť to správne, tak aby sme nedeformovali konkurenciu, konkurenciu hospodárskú súťaž medzi tými, ktorí súťažia na tomto trhu. V jednoduché angličtine to znamená, že nemali by sme vytvárať systém, ktorý, e, pôjde, ktorý bude v rozpore s tou prácou, ktorú chceme dosiahnuť v rámci energetickej únie. únie. Ďalej prekrývajúce sa politiky a negatívne interakcie v rámci ETS. Posledná pripomienka, vychádzajúc z Parížskej dohody, som rád, že vidím širokú podporu, pokiaľ ide o zosúladenie ETS systému v Európe s Parížskou dohodou. Ako som e, povedal už v mojej správe, bolo by predčasné vyvodiť nejaké veľké závery po parískom úspechu. Každopádne musíme naplniť parískú zmluvu aj skutočnými krokmi na úrovni jednotlivých vlád, tak aby sme vedeli, že čo si vyžaduje aktualizáciu a čo nie na európskej úrovni a ja som navrhol rok 2023, aby sme realizovali takéto preskúmanie, aby sme mali dosť času, aby sme mali priestor na vhodné výpočty. Tí z vás, ktorí si prejdú všetkých 780 pozmeňujúcich návrhov, tak uvidíte, že e, sú tam pozmeňujúce návrhy, ktoré sa netýkajú tej vzdelanej kompetencie. Ja spolu s tieňovými sme pripravení vyhrnúť si rukávy a urobíme to tak, aby väčšina išla na našu stranu, aby to bolo v sklade s tým, čo chce Envy a aby sme mali aj dostatočnú väčšinu na plenárke. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A v mene EPP pani Delka Stýďovera. Pardon, pani Delange. Áno, v mene pani Delange, ktorá tu dnes eh, žiaľ nemôže byť prítomná, Takže prečítam jevenie nasledovné. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať nielen spravdajcovi, ale aj tieňovým a aj ďalším členom nášho výboru za túto správu. Tým, že sme preskúmovali viac než 700 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené na výbore, sme radi, že môžeme konštatovať, že aj predstavitelia toho odvetvia, aj mimoládnych organizácií nakoniec dospeli k materiálu, ktorú poskytne, ktorý poskytne adekvátnu základňu pre ďalšiu prácu. A oceňujem aj prístup ku kompromisom, čo teda nie je jednoduché. Pokiaľ ide o kritéria, myslím, že väčšina z nás sa zhodne na tom, že potrebujeme reálnejšie a aktuálnejšie kritéria e, e, pred začiatkom 4. E, obchodného obdobia. Myslím, že Nadchádzajúce rozhovory nám pomôžu zadefinovať e, dôležité aspekty a to, čo sa týka oblasti emisí. S radosťou konštatujem, že viacero skupín predložilo pozmeňujúce návrhy smerujúce ku e, otázke bezodplatného pridelovania kvót, aby sa život pre e, malých znečisťovateľov príliš ne, nestával ťažkým. Samotné podniky často lepšie vedia, čo je pre ne najlepšie a aj najvýhodnejšie z hľadiska nákladov. nákladov. Bez, bezplatná kompenzácia, teda kompenzácia a smerujú k určitej harmonizácii v tomto smere. A toto by mohlo znamenať, že sa vytvorí, teda vytvoria podmienky, ktoré budú pre všetkých rovnaké. Okrem návrhu, ktorý predložilo LCR a ALDE, aj zelení taktiež prišli s návrhmi a majú jednu vec spoločnú. Žiaden z týchto návrhov sa nespolieha na zdravé logické údaje. A otázka kvantifikácie je v tomto aspekte veľmi dôležitá a musíme sa pozrieť na praktickú stránku tohoto prístupu. EPP sa rozhodli, že sa zamerajú skôr na uniky uhlíka, o čom som pred chvíľou hovorila. Myslím, že lepšia vyváženosť medzi prideleným kvót a ostatnými aspektami je e, dôležitým prvkom. Ale toto sa stalo otázkou, ktorou sa rada musí zaoberať aj z hľadiska bezoplatného pridelovania kvót. Toto je významná časť práce pri vytváraní aj nástrojov, ktoré budú mať nediskriminačný charakter. Na záver chcem povedať, že od začiatku pán spravodajca Fedeli poukazoval na to, že chce mať prístup, ktorý bude inkluzívny. Preto chcem zdôrazniť, že ak chce, aby jeho stanovisko uspelo, tak kompromisy musia odrážať spoločné zameranie nášho výboru. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so všetkými zainteresovanými. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Pilár, hovorí predseda. A teraz v mene socialistov a demokratov kolega Eduard Martin, tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli. Budeme musieť eh, si vyhrnúť rukávy nielen na nájdenie kompromisov aj kvôli času. Máme 5 týždňov na výbore ITRE a po lete sa bude intenzívne diskutovať. Budeme mať minimálne jedno zasadnutie tieňových eh, spravdajcov týždenne a dvojnásobok pre tie technické. Takže chcem sa obratiť na celý výbor. Generálne riaditeľstvo pre klímu nevie vlastne ani kam ide, aj keď nám hovoria, že všetko je v poriadku, ale generálny riaditeľ Jos Del e, zrazu pripustil problém s príliš nízkymi cenami za CO2 na konferencii nemeckého think tanku 22. júna v Bruseli. E, návrh smernice o ETS prišiel v roku 2015, ale trh sa nevyvíja tak, ako sme to očakávali. To tiež pridal. A potom sa navrhujú radikálnejšie riešenia, napríklad tie e, uhlíkové koridory a ale sú tu aj umiernenejšie návrhy, napríklad faktory lineárneho zníženia. Ale správa Grandjean, Confa a tak ďalej berú do, do úvahy nedávne výpočty Thomson Reuters a e, ak to nebude 2,4-percentné lineárne e, zníženie do roku 2030, tak ani nesplníme tie najnižšie e, ciele zníženia, ktoré sme si stanovili do roku 2050 a potom zahrnutie do systému ETS v roku 2015 37,7 tón um, ocele um, prišli do EÚ, ak by to podliehalo rovnakým normám ako um, tá oceľ, ktorá sa vyrába v EÚ, tak by to bol obrovský prínos uh, kvôli dražbe alebo kvôli odpredaju nevyužitých kvót podnikmi. Viac ako miliardu eur to predstavuje, ale v Európe Európe máme príliš veľa rozpočtových prostriedkov a asi si môžeme e, takéto príjmy odpustiť. A je tu taktiež veľký tlak na to, aby sa kvóty pridelovali bezplatne, ale treba e, jasne povedať, že veľa kvót e, neznamená byť pro e, priemysel a málo kvót proti priemyslu, ale dôležité sú investície a to je základ celého systému ETS. A e, spojiť investícia a bezplatné kvóty, to naozaj nie je správne dôjde k, alebo bude pokračovať unik uhlíka kvôli bezplatným kvótam ETS a preto by sme mali zmeniť tento systém. Čiže e, odkloniť sa od hysterického pridelovania k niečomu dynamickejšiemu, využiť najlepšie e, dostupné technológie. A tieto prostriedky musia e, byť prospešné pre investície do zariadenia, nielen pre akcionárov a možno tiež bojovať proti zneužitiam a porušeniam, ktorých bolo veľa a potom vnútorné narušenie e, hospodárskej súťaže. Tu máme iba dve možnosti. E, zákaz akékoľvek kompenzácie, to navrhujú zelení, ale to by znamenalo, že e, už nebudú môcť e, fungovať zariadenie, zariadenia, ktoré spotrebujú veľa energie, pretože dekarbonizácia, dekarbonizácia e, trvá, alebo e, využiť fond pre dekarbonizáciu, na kompenzácie. A potom e, energetická tranzícia, to je správny návrh aj Európskej odborovej konfederácie a to podporujeme aj my. Čiže v podstate, čo sa týka e, inovatívneho fondu chceme viac prostriedkov, 600 miliónov vo forme kvót. To je e, dobrý nástroj. Využitie kvót na inovácie, to všetci uznávajú, že to je jediná možnosť, ak chceme zaručiť ochranu priemyslu, ale aj e, klímy. A potom mechanizmus solidarity, 10C článok a fond modernizácie. To nám umožní byť zjednotený a ambiciozný a my ako spoluzákonodárca môžeme e, zadefinovať kritéria výberu projektov, podľa pravidel, ktoré sme si stanovili, aj eh, čo sa týka transparentnosti výberových konaní. Ale každé mm, dopadne by členské krajiny mali eh, v rukách eh, riadenie, tak aby to bolo čo najbližšie miestnej realite. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, kolega. Slovo má pán Henkel, náš podpredseda v mene EKR. Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda, a ďakujem pánu Federlejmu za túto výbornú prácu. Moje skúsenosti ako spravodajcu mi poukazujú, že nám tu unikajú dve veci. Globalizácia ekonomiky na jednej strane a globálnosť celého problému, klímou. A tu sú dva ciele, ktoré si protirečia. Klimatické ciele a potom otázka reindustrializácie Európy. Nehovoríme tu len o úniku CO2, ale aj o strate pracovných príležitostí. Takže jednak je to prístup na základe určitých stupňov, stupňovitý, prístup ten veľmi nepodporujem. Myslím si skôr, že by sme sa mali orientovať eh, podľa návrhu komisie v tomto prípade. A pokiaľ ide o podiel na akciách, a ste si prečítali ten príspevok, ktorý hovorí o tom, že podiel 40 nie je nakoniec eh, v súlade s dátami, eh, z ktorých vychádza komisia pri svojej správe. Zdá sa, že Belgičania prichádzajú s návrhom, ktorý by sme mali zvážiť. Vzťah hovorí o 57% voči 43%, aby sa umožnil väčší rast a vytváranie ďalších pracovných príležitostí. Čiže 57 ku 43 to je veľmi ťažké prijať. Certifikáty, ktoré dokážu ktoré, teda, takto to poviem, tie, ktoré sa nevyužívajú, tie by nemali byť predmetom aukcie, mali by sa dostať do tej kategórie e, poskytovaných zdarma. Takže, ak sa uberieme touto cestou, tak máme dobrú šancu, dokonca ešte aj v pomere 55 ku 45 percentám keď hovoríme o úniku uhlíka napríklad. A taktiež by som ešte chcel povedať, že modernizácia, teda fond na modernizáciu by mala riadiť krajina a nie banky a komisia. Alebo, alebo komisia. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Slovo má pán Talungo. Ďakujem za zelených teda. Ďakujem. A chcem pripomenúť ten hlavný cieľ tejto smernice. Znižovanie emisí CO2 v súlade s Parížskou dohodou. A preto sa musíme v prvom rade zbaviť eh, verejných dotácií v oblasti CO2. To sa týka dekarbonizácie eh, výroby elektriny predovšetkým a Európsky systém obchodovania s emisiami ETS tom zohráva kľúčovú úlohu. Analýza ukazuje, že napriek diverzifikácii energetických zdrojov najväčšie krajiny, ktoré ťažia z tohoto, proste na 85% využívajú tento nástroj na to, aby zvýšili kapacitu fosílnych palív. Napríklad priamo čierne a hnedé uhlie. Ide teda o neudržateľné energetické systémy, ktoré znamenajú aj vysoký, vysokú spotrebu uhlíka. A chcem povedať toľko, že tieto energetické aspekty treba zosúľadiť s aspektami požiadaviek v oblasti environmentálnej. Ide o to, že tu máme jeden ambiciózny fond, ktorý umožní členským štátom transformovať energetický sektor. Táto smernica sa týka aj kompenzácie tzv. nepriamých nákladov eh, na emisie oxidu uhličitého. Je to zvláštne, že nemecká vláda poskytuje dotácie v priemysle iba vtedy, ak eh, sa jedná o zmluvy s tými e, firmami, ktoré produkujú emisie CO2. Ináč e, sa neposkytujú. Takže takáto štátna pomoc na úrovni 800 miliónov eur v období 2013 až 2015. Boli sme toho svetkom. Ja zdá sa, že do, ten istý objem sa po, vynaloží v období 20, do roku 2020. Čiže Práve by sme sa mali vyberať opačným smerom. A podpora priemyslu samozrejme je dôležitá, ale namiesto toho, že by sme dávali voľné povolenky tým, ktorí znečistujú, teda znečisťovateľom, treba podporu zamerať hlavne na e, aspekty dekarbonizácie výrobných procesov, aby, a popri tom samozrejme ešte, aby boli konkurencieschopné tieto produkty aj po dosiahnutí Parískej dohody. Preto treba zabezpečiť, aby tento priemyselný sektor mohol čo najlepšie využiť inovatívny fond a preto treba e, vytvoriť podmienky, aby to bolo atraktívne a ambiciozne a aby to mohlo byť e, prijaté v rámci celej únie. Teším sa na spoluprácu so všetkými kolegami a verím, že aj v parlamente, aj v samotnom výbore ITRE sa nepremárnia príležitosti e, dosiahnuť ozaj koherentnú a kvalitnú legislatívu. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Slovo má pán Silikiotis, spolu spravodajca, teda tieňový spravodajca a koordinátor za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Fedelenu za kompromisné návrhy, ktoré predložil. Ako ste si asi už všimli, eh, z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložila skupina e, GUE, máme záujem na znižovaní, na znižovaní emisí CO2 a chceme, aby tí väčší znečisťovateľia boli obmedzovaní prísnejšími pravidlami. Myslím si, že Príslušné opatrenia musia byť jasne zacielené a pokiaľ ide o úniky CO2, myslíme si, že áno, je to vážne, ale taktiež je veľmi vážnou otázkou aj strata pracovných príležitostí. Preto treba posilniť oblasť malých a stredných podnikov, a obávam sa, že zatiaľ ale vidíme proces deindustrializácie v rámci EÚ. Takže sme proti tomu samotnému duchu, ktorý je obsiahnutý v návrhu komisie, kde sa sústreďuje pozornosť hlavne na podporu tých veľkých priemyselných e, subjektov. A tie potom majú samozrejme veľké zisky a je to všetko na úkor spoločnosti. Preto by sme sa mali všetci zaangažovať a členské štáty by mali mať svojich eh, zastupcov eh, v tomto programe a nie len niektoré. Ide o to, aby sme dosiahli maximálnu transparentnosť a aby sa náležite eh, pracovalo aj so zdrojmi a prostriedkami, ktoré sú k dispozícii. Máme tu, teda hovorí sa o krajinách, kde E, sú krajiny, ktoré majú HDP na úrovni 60%, lebo ešte menej než je priemer EÚ. Takže to tiež treba brať do úvahy. Vzhľadom na ekonomickú krízu v roku 2014-2015 a vzhľadom na tie úsporné opatrenia, ktoré sa zaviedli, viaceré členské štáty zaznamenali značný pokles HDP a preto je potrebný tento fond na modernizáciu a myslím, že e, práve Grécko je veľmi dobrým príkladom. A určite sa budeme zapájať konštruktívne do všetkých diskusí a budeme sa podielať na maxime, možno maxime kompromisných návrhov. Ďakujem pekne, vážený kolega. Pán Nika. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Želám veľa úspechov pánovi Federlemu, pretože je tu skoro 800 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Chcem sa poďakovať pánovi Martin, pretože viem, že e, sa snažil zhromaždiť najlepšie nápady, ako zreformovať systém ETS. Niekoľko slov, ak dovolíte. Dnes počas obeda sme sa stretli a hovorili o trhu e, s elektrínou a hovorili o zvyšovaní cien v reforme, pri reforme ETS e, sa tiež hovorí o zvyšovaní cien energie a to ma trošku zaráža. Ak je to pravda, tak čo bude s európskym priemyslom? Asi sa o tom bude veľa hovoriť, ale už asi len v minulom čase. Na druhej strane, čo sa stane s s energetickou chudobou. Hovoríme o 50 miliónoch Európanov, ktorí už nemajú peniaze na zaplatenie e, účtov, ak sa ceny ďalej zvýšia, čo sa stane? Možno, že to bude 100 miliónov ľudí. Takže bude sa to musieť e, vyriešiť na úrovni spravodajcu a tieňových spravodajcov, ale aj celého výboru, aby sme vedeli, kam sa chceme uberať ten, tá cena 30 eur za tónu CO2, čo sa prezentuje ako uh, akýsi zázračný liek, to bude mať dva dopady. Európsky priemysel nebude z tejto ceny ťažiť, ale rozhodne sa presunúť výrobu. Viem kam, možno do Číny, USA. A po druhé, a to je ešte znepokojúcejšie, ja si myslím, že táto cena 30 e, eur za tonu CO2 je práve cenou, kedy je realistické postaviť jadrovú elektráreň. Neviem, neviem, či to je čistá náhoda. Verím, že Všetkým nám záleží na európskom priemysle aj na európskych spotrebiteľoch, ktorí čelia týmto rastúcim cenám energii. Ale obávam sa, že sa to zhorší. Je to ako keby súčasť plánu. Ja by som však chcel vedieť, ako, ako až bude musieť vzrásť cena energii. Každopádne sa pokúsim byť napomocný pri hľadaní kompromisov pánom Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zabahožľať spravodajcovi, pánovi Federle, za odvedenú prácu. Chcem hovoriť o niečom, čo som už spomenul 13. júna na uplynulom zasadnutí nášho výboru. A um, Vystúpil som s úst, otázkou na ústne e, zodpovedanie. Ide o výnimku pre e, výrobu elektriny v Grécku. E, nie je to zahrnuté do systému obchodovania s emisiami. V súlade so smernicou z roku 2003 členské krajiny, ktorých HDP je nižšie ako 60 priemeru EÚ. Môžu sa nezúčastniť na systéme obchodovania s, gre, s emisiami. E, my sme to v Grécku na, v roku 2013 prekročili krátkodobo, bolo to 62%, ale kvôli úsporným opatreniam je to teraz 59%, teda pod, tou, pod tým priemerom 60%. Situácia sa naviac zhoršuje práve kvôli tým rozpočtovým opatreniam. Potom je tu aj výnimka pre Taliansko, ani Turecko, Albánsko nemusia kupovať tieto povolenia, aj Macedónska sa to týka, aj Bulharska. To znamená, že Grécko musí zvýšiť svoj dovoz elektriny. A náš elektrický podnik musí platiť 13 miliard eur ročne k pre, hovorím to preto, že som bol e, v sobotu na západe v e, Macedónsku, kde sa vyrába elektrina hlavne z hnedého uhlia. Je tam veľa takýchto elektrární, ale tá výroba je obmedzená. Grécko preto musí dovážať elektrínu z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónska a pritom v Grécku máme jednu elektráreň, ktorá už ani nefunguje. Tá situácia nemôže trvať. Môžem vám to poskytnúť všetko aj v písomnej forme, pán predseda. Bola aj demonstrácia. odborov, Dejmo budúcnosť tohto štátneho e, podniku pre výrobu elektriny. Ak neprežije, prídu o prácu tisícky ľudí. Hovorím teda eh, v mene obyvateľov danej oblasti, ktoré majú veľké obavy. Predložil som 548 a 624, tieto dva pozmenujúce, doplňujúce návrhy. V prvom žiadam, aby sa zohľadnila aj rok 2014, tak aby eh, Grécko mohlo ťažiť z tejto výnimky, pretože sme už v ťažkej situácii. Milióna pol nezamestnaných máme, ak tieto návrhy prejdú tak Grécko by mohlo e, žiadať o pomoc e, modernizačný fond. Je dôležité, aby sme tu niečo spravili. Ja dúfam, že spravodajca s tým bude súhlasiť aj e, komisia, ale každopádne naozaj Gréci sú v severozápade znepokojení, počítajú s našou podporou. Štátny podnik na výrobu elektriny e, redukuje svoju aktivitu. To je vážne aj e, pre naše dodávky alebo zásobovanie. Zvyšuje sa dovoz a zamestnanci nevedia, či neprídu o prácu. 3000 už e, zrušených bolo, takže prosím, podporte túto snahu, tak aby k tomuto nedošlo. Ďakujem, pán Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. Veľmi veľa pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov svedčí o tom, ako rozporúplný tento materiál je Vyplýva to aj z dlhých predchádzajúcich diskusiách o ETS. Ja patrím k tým členom výboru, ktorí celý systém vidia skepticky, ale je jasné, že v tejto chvíli žiaden nový systém na stole nie je, a neho nevieme tak rýchlo navrhnúť. Dúfam preto, že sa spravodajcovi a tieňovým spravodajcom podarí nájsť e, dobré riešenie, ktoré zohľadní štruktúru priemyslu v členských krajinách, tak aby nedošlo ešte k väčším škodám. Musím sa vyjadriť k článkom 10c a 10d, čo sa týka nastavanie hraníc pre výber projektov. Malo by sa to zvýšiť na 20 miliónov eur ide o väčšie energetické projekty a preto si myslím, že rozumná hranica 15 až 20 miliónov eur sa premietne aj do kompromisných návrhov pána spravodajcu. Potom je tu článok 10d, ten ma trošku znepokojuje. E, správa modernizačného fondu. Viacerí o tom už hovorili. Fakty sú jasné, je to akási tichá dohoda medzi členskými krajinami ktorá je aj v záveroch Európskej rady. Rozhodovanie o projektoch by malo byť primárne v rukách eh, jednotlivých členských krajín, ktoré z fondu čerpať budú. Nemal by to byť komplikovaný proces tým, že tam budú zasahovať ostatné krajiny. Som preto presvedčený, že by sme si mali túto zásadu ctiť a zohľadniť aj pri našich kompromisoch O to viac, že sa rada už dohodla na nejakom návrhu riešenia. Dúfam, že sa spravodajcovi a tieňovým spravodajcom podarí nájsť rozumné riešenia, tak aby sme to mohli na, na našom výbore schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán Blanko López. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je tu mnoho otázok, ku ktorým by som sa vedel vyjadriť, ale chcem sa sústrediť na potrebu kompenzovať nepriame náklady z európskeho uhla práve v súvislosti s únikom CO2. A hovorí sa tu aj o potrebe vytvoriť plán na harmonizovanú kompenzáciu. Naša politická skupina e, hovorí e, e, konkrétne v pozmeňujúcom návrhu 217 o tom, že sa má stanoviť konkrétne presný objem pri kompenzáciách. V roku 2015 sa sa vynaložil viac než 450 miliónov na kompenzáciu nepriamých nákladov. A určite to má dopad aj na e, rozpočtovú kapacitu jednotlivých krajín a preto si myslím, že toto má dopad aj na európsky priemysel a ide o otázku, ktorá e, by si vyžadovala nakoniec široký kompromis. A k tomu by som chcel práve vyzvať aj pána spravodajcu. Je to práve aj vo vzťahu ku budúcim rokovaniam s komisiou aj radou veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sa už nikde hlási o slovo, takže by som doplnil niekoľko slov. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. Frederik vynikajúcu prácu si odviedol. Nebolo to jednoduché vyhovieť všetkým našim očakávaniam, ale vidím, že niektoré predložené návrhy neboli možno, že e, zobrané do úvahy dostatočne vážne. A možno zopakujem to, čo povedal kolega Tošinovský a niektorí iní. Návrhy, ktoré sa týkajú článku 10c a 10d. Chceme dosiahnuť e, klimatické ciele stanovené v roku 2030, ale musíme mať na pamäti našu, našu priemyselnú e, ekonomickú konkurencieschopnosť EÚ. Čiže účinný kompenzačný mechanizmus je veľmi dôležitý. Členské krajiny s energeticky náročnými e, hospodárstvami, aby využili fond na modernizáciu a zmodernizovali svoju ekonomiku. A taktiež rovnaké podmienky pre všetky krajiny, aj keď môžu byť rôzne východiska v energetickej oblasti. Sú obrovské rozdiely medzi mm, nami. Niektoré krajiny už začali pred 40 rokmi, niektoré ani nie pred desiatimi. A potom zmierňovanie negatívneho dopadu modernizácie na spotrebiteľov a potrebujeme aj všeobecnú reformu európskeho systému obchodovania s kvótami, zjednodušenú správu, technologickú neutralitu a flexibilitu kvôli meniacemu sa trhu a regulačnému prostrediu. Potom e, predvydateľnosť aj dlhodoba sú e, dôležité témy. Takže články 10c a 10d chcem zdôrazniť My sme navrhli niekoľko pozmenujúcich návrhov a preto by bolo dobré to tam vylepšiť. Ak nám ide o konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, ale viem, že to nemá spravodajca v takýchto prípadoch ľahké. Pani Grostet, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za neskorý príchod, ale bola som na inom výbore pre životné prostredie, ale som rada, že sa môžem k vám pridať, aj keď takto neskoro. Rada som si vás vypočula a môžem sa s vami stotožniť. Nezabúdajme, že na našom výbore sa musíme uistiť, že bude v Európe skutočne konkurencieschopné hospodárstvo. Neviem, či náhodou nemám me trošku problém s tlmočením. So I'm very sorry. I'm very sorry. Hmm? Time, but probably you should start from the very beginning. If we... Dobre, ešte raz, prosím, pani Grostet. Nevadí, pán predseda. Chcela som len povedať, už je to v poriadku, hovorí pán predseda. Povedala som, že s vami súhlasím, pán predseda, pretože na tomto výbore je dôležité myslieť na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu aj na medzinárodnej scéne tak aby sa naďalej vytvárali pracovné miesta a aby sa podporovali aj inovácia, znižovala uhlíková stopa, takže treba zaručiť rovnováhu medzi týmito cieľmi. Ako sa to dá zaistiť e, s uhlíkovým trhom, aby cena uhlíka nebola sankciou pre naše podniky, ako túto cenu využiť na e, prechod na bezuhlíkové, bez uhlíkové hospodárstvo a nové technológie, ako nebyť v neprospech našich priemyselníkov, aj keď už čelia prísnejším normám v Európe. Takže na všetky tieto otázky musíme odpovedať. Je to e, každopádne zložitá téma. Musíme priniesť jasnú, vyváženú odpoveď mala by byť väčšia flexibilita pri tých bezplatných kvótach, aj pri tých nápravných faktoroch podľa sektorov, aj tie benchmarky by mali závisieť od skutočného technologického pokroku. Treba aj dynamickejšie pridelovanie kvót, tak aby to odzrkadlovalo realitu výroby v nejakom sektore a taktiež prestať s tými neopodstatnenými prebytkami. A taktiež sú tu sektory mimo ETS, ale musia sa podielať na tomto úsilí a preto netrpezlivo čakáme na návrh komisie predsa len a malo by to byť budúci týždeň, ak sa nemýlim. Takže toľko. Myslím, že som nadviezla na to, čo tu už odznelo pred chvíľou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Teraz Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre klímu je zodpovedné za tieto otázky, ale pani Tovšak Pletersky vystúpi v mene tohto generálneho raditeľstva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem všetkým za takúto zaujímavú a obohacujúcu výmenu názorov. Z dôvodu počtu pozmeňujúcich návrhov je pomerne jasné, akú dôležitosť a aký záujem láka preskúmanie mechanizmu ETS a sme radi, že je, tak, že je tomu tak. Bola by som rada, keby sme sa sústredili na tri hlavné aspekty. Inovácie, solidarita a potom pár slov aj o administratívnej záťaži. Najskôr chcem povedať, že sme si preš, preskúmali aj tie pozmeňujúce návrhy a sledovali sme aj rozpravu. Všimli sme si, že viaceré pozmeňujúce návrhy sa tým či oným spôsobom dotýkajú inovácií tu so záujmom konštatujem zámer zvýšiť financovanie pre priemyselné projekty formou inovačného fondu a takisto poskytnúť isté usmerenie, ako je možné vyhodnocovať takéto projekty a zabezpečiť aj ďalšiu diskusiu o správnej rovnováhe vzdielania rizika, ako to je uvedené aj v rámci Funding Grade. To sú všetko veci, ktoré určite budú ďalej riešené, ale chcela som len niekoľko zamek bodov spomenúť. Takisto by sme nemali zabudnúť, že spôsob, ako prichádza k aktualizácii tých meradiel alebo benchmarkov, to je veľmi dôležité ako aspekt pri vyhodnocovaní, to už som povedala. Raz na tomto výbore, nebudem to opakovať, ale rámec pre aktualizáciu benchmarkov, tak ako je navrhnutý, umožňuje dobrú rovnováhu medzi istou ambíciou, mierou ambície a takisto zohľadnenia pomalšie napredujúcich odvetví. Udeli sme v tejto oblasti viacero pozmeňujúcich návrhov. Druhá vec sa týka mechanizmu solidarity. Toto sú fondy pre modernizáciu, článok 10c a takisto 10 pre rozdelenie. Tu by som len opäť rada zopakovala, že tieto prvky solidarity boli mimoriadne dôležité pri tvorbe konsenzu medzi lídrami pri schváľovaní ambície aspoň 40-percentného cieľového alebo cieľa v roku 2014 a takisto, čo zaznelo počas diskusie dnes po obede, z dôvodu investičnej výzvy ktoré budú plynúť z takýchto ambicióznych cieľov do niektorých krajín s nízkymi príjmami, Práve z tohto dôvodu dobre fungujúce mechanizmy solidarity sú kľúčové z pohľadu naplnenia cieľov. Nepojdem do úplných podrobností návrhu, ktorý máme pred sebou. Pokiaľ ide o článok 10c, chcela by som len zdôrazniť, že ďalšie posilnenie úlohu, úlohy konkurenčného ponuky, konkurenčného ponuky, ktoré by mohlo viesť k ďalšiemu zvýšeniu transparentnosti a zabezpečia väčšiu environmentálnu hodnotu. Pokiaľ ide o Fond pre modernizáciu, myslím si, že tu je dôležité uvedomiť si primárny cieľ, ktorým je zabezpečiť, že projekty, ktoré umožní takýto mechanizmus, uľahčia matateľnú modernizáciu energetických odvetví a že budú zvolené na transparentnej a schopnej báze. Viem, že s týmto súvisia viaceré pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o veľkosť a zmenu skladby predstavenstva alebo rady správne, tu si treba uvedomiť, mať na pamäti ten primárny cieľ, je dôležité. Posledná pripomienka z mojej strany k administratívnej záťaži. Myslím, že na tomto výbore som viackrát počula, nie len v rámci diskusí, ktoré súviseli s ETS systémom EU, že by sme mali naozaj byť ambiciozní smerom k zníženiu maximálnemu administratívneho zaťaž- zaťaženia. A ja by som rada mala na pamäti takýto cieľ, keď uvažujeme nad pozmeňujúcimi návrhmi tejto osobitnej legislatíve. Musím ale poznamenať, že niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov idú v princípe úplne proti zásade zníženia administratívnej záťaže. Napríklad prepočítanie e, benchmarkov od úplného od nuly e, pred začiatkom toho obchodovacieho obdobia, a ďalej spustenie toho, tej, tej aktivity, alokovania kvót raz za dva roky. A ďalšie veci napríklad sa dajú nájsť požadovanie rozsahu pre kvalitatívne posúdenia. My sme tu samozrejme na to, aby sme nás počúvali, aby sme zlepšili ten návrh smerom k spravodlivejšiemu, zacielenejšiemu návrhu, ktorý zabezpečí konkurencieschopné odvetvie a modernizáciu energetiky Chcela by som ale vyzvať na dôležité usmernenie. To je záverečná voľba, ktorá má padnúť, tá by mala sa riadiť zásadami lepšej legislatívy, lepšej regulácie. Ja nebudem zneužívať čas, ktorý mám pridelený pán predseda, ja samozrejme rada to dopresním, ak to bude potrebné. Chcem len znova vyjadriť našu otvorenosť, sme otvorení ďalším diskusiám No samozrejme, tešíme sa na to, že sa nám podarí nájsť dobrú dohodu, pokiaľ ide o túto dôležitú a komplexnú agendu. Ďakujem pekne, ďakujem. Pani? E, Frederik Frederlej, pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že rozpráva, ktorú sme práve mali, tá diskusia, tá ukazuje e, na dôležitosť tohto spisu a vidíme, ako sa rozchádzajú tie názory mnohé. My sa musíme pozrieť na to očami odvetvia, na ETS systém a zohľadniť čo najviac pohľadov, ako je len možné. Rôzne odvetvia si navzájom konkurujú, e, niektoré preferujú istý smer a druhé je zase opačný. Treba zohľadniť aj regionálne ohľady v jednotlivých krajinách. Pán Marias e, hovoril o svojich pozmeňujúcich návrhoch a to bol konkrétny príklad toho, ako ETS ovplyvňuje bežné životy bežných ľudí to znamená konkurencia, priemysel a peniaze daných poplatníkov, ktoré chceme teda vynakladať na to, aby sme zlepšovali život našich občanov. Takisto treba zohľadniť prácu komisie. Ďakujeme jej za to, že vždy otvorene k tomu pristupuje aj k mojim neskorým mailovým komunikáciám s ťažkými otázkami nočnými. Samozrejme sú tam aj rôzne názory, ktoré nás čakajú na rade. Bude to dlhá cesta, potvrdzuje to aj debata, rozpráva. Jedna vec, ktorá bola spomenutá pani Grostet, myslím, o tom hovorila. Čakalo sa toho rizika. Kto je najviac vystavený riziku? To budeme musieť riešiť. Máme dosť tých kvót pre tých, ktorí sú vystavení riziku. A to sú definície, ktoré sú naozaj náročné. A myslím, že máme rozdielne názory medzi rozdielnymi skupinami. To bude treba vyriešiť, ak nenaplníme náš, naše poslanie ako, ako výbor, tak potom ťažko môžeme dať vstupy pre Envy výbor. To nie je určite v záujme výboru ITRE. Ďakujem pekne za rozpravu. Zajtra je prvé stretnutie tieňových. Začíname pracovať na kompromisoch ohľadom fondov. Čaká nás ešte veľa stretnutí, ako povedal pán Martán. Na začiatku svojho vystúpenia sme pripravení to dotiahnuť. Ďakujem pekne, vážený kolega, za skvelú prácu. Drahé, drahé priatelia, zajtra po obede o 5 spoločná schôdza ITRE a KULT o kreatívnych odvetviach. O 5. zajtra po obede. Veľmi dôležitá vec. Ja o hodinu odchádzam do Bratislavy, ktorá sa stáva na týchto 6 mesiacov hlavným mestom Európy v rámci predsedníctva. Zajtra večer sa vraciam. Bohužiaľ nestihnem začiatok našej schôdze ITRE. Paul Rubik ako najstarší poslanec v rámci výboru, čo znamená, teda pardon, nie najstarší, ale služobne najstarší, je poslancom už posledných 17 rokov. Čiže z tohto pohľadu je úplne vhodné ho označiť ako služobne najstarším. On bude predsedať zajtra nášmu výboru o 5. a budem sa ponáhľať, ako to len pôjde. Pán Federle, chceli ste ešte? Jedna vec, nakoľko je to posledná schôdza tohto roku, teda tohto pol roku. Chcem sa poďakovať všetkým asistentom, e, rôznym poradcom z politických skupín, takisto zamestnancom ITRE, ktorí e, pre nás každý deň pracujú, hoci ich nepoznáme po mene. Chcem sa poďakovať kolegyňam a kolegom za dobrú prácu v tomto období a neposlednom rade aj pánovi predsedovi Buzekovi. Ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú odvádzate na výbore, za to, že ste tu vždy, dnes na koordinátoroch sme diskutovali o tom, že máme vlastné témy každý, tie vybavíme, potom odchádzame. Ale vy, pán predseda, ste tu takmer vždy na čas a máte veľa trpezlivosti aj s našimi podnetmi, nie vždy možno ideálnymi. Takže pekné leto. Ďakujem veľmi pekne. To je veľká slušnosť, ale vy ste povedali všetko to, čo som ja očakával odo mňa, čo mám povedať o 6.30 zajtra večer, ak sa vrátim do vtedy z Bratislavy, dúfam. Každopádne zajtra Paul Rubich, všetko dobré vám všetkým a ďakujem za skvelú spoluprácu. Zajtra sa uvidíme. Ďakujem.